To nebude zajtra o 12.00. A ideme k ďalšiemu bodu na programe, a to je spoločná rozprava o Európskom vyšetrovacom um, príkaze Európskom zatýkači. Teraz um, majú slovo spravodajcovia pán Melo a pani Watford a obom spravodajcom dávam slovo a začneme s pánom Melom. Eh, Ďakujem. Pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, prijatie tejto smernice bude znamenať E, z e, les pre, tých, ktorí páchajú trestnú činnosť v Európe. Bude to dôležitý nástroj pre tých, e, ktorí stíhajú túto trestnú činnosť v spoločnom priestore. Schengen bol dôležitý pre Európsky dom, ale slobodný pohyb osôb a služieb a kapitálu tiež umožňuje, že sa môže trestná činnosť uľahčiť a predtým to nebolo možné. A táto smernica ponúka možnosť e, teraz e, efektívnejšie e, robiť tento boj proti tomu trestnej činnosti, hlavne cezhraničnej trestnej činnosti, bez ohľadu na to, aká je to trestná činnosť, či terorizmus, vraždy alebo obchod s drogami, korupcia, pedofilné siete, obchod s ľuďmi, všetká trestná činnosť, ktorú si vieme predstaviť a ktorá je cezhraničná, budeme prostredníctvom toho bojovať. A mám na mysli teraz Mel McCain a to je príklad, kedy dva štáty, eh, Portugalsko a Anglicko, spolupracovali, pretože týmto spôsobom sa môže eh, zmenšiť byrokracia a táto smernica nemá teraz za cieľ eh, zmeniť tie hm, právne zásady, ktoré sú v článku 16 zmluvy EU, ale e, tento európsky vyšetrovací príkaz e, bude súdnym e, rozhodnutím členského štátu, štátu naredenia, aby sa to celé plnilo v inom členskom štáte, teda v členskom štáte plnenia a potom sa prijemú rôzne opatrenia, aby sa vyžadovali dôkazy a toto bude podliehať v zásade vzájomného uznavenia. Napríklad mám na mysli aj vypočutie Um, svetkov a e, zhabanie e, alebo zabavenie predmetov alebo e, získanie informácií o kontách alebo bankových prevodoch. Tieto budú potom vykonané v štáte plnenia a jedne, že by boli e, dôvody na e, odmietnutie a tieto e, dôvody na odmietnutie musia byť veľmi presne v tejto smernici upravené. Rovnako dôležité je e, v právnom štáte, aby e, existovala možnosť e, obhajoby. Obvinení to budú môcť vyjadriť, že sa chcú obhajovať a tiež môžu predložiť odvolanie, aby sa bránili proti takémuto konaniu takáto byrokratizácia alebo takéto odboranie byrok demokracia, toto zjednodušenie a, a toto vzájomné uznávanie a, a lepší súlad medzi e, tými, ktorí majú teraz e, ťažkosti v boji proti trestnej činnosti a v jej stíhaní. To všetko teraz v Európskom parlamente môže byť e, zlepšené. Máme tu, mali sme ťažké, dlhodobé a komplikované rozhovory medzi parlamentom radov a komisiou a myslím si, že tieto vedli k tomu, že môžeme byť naozaj spokojní a preto si myslím, že už teraz eh, sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí z predsedníctva pracovali s nami, dánske, erské, slovenské a grécké predsedníctvo a chcem sa poďakovať aj, chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a bez výnimky Chcem poďakovať pani Weidenholzer, pani Latford eh, z frakciu ALDE a mm, pán Albrecht z Zelených a mm, Timothy Kerkov z ICR a všetkým tým sa chcem poďakovať, eh, ktorí eh, nás podporili správnej službe. Ďakujem. Nun, Frau Baronesla. Ďakujem teraz pani Latford. Thank you, President. Ďakujem za slovo, pán predseda. Takže prijatie z mojej správy myslím si, že bude takým naozaj, naozaj veľkou pridanou hodnotou v oblasti spoločného prístoru spravodlivosti v EÚ. Ja by som chcela poďakovať srdečne s tými spravodajcom za ich dobrú spoluprácu. Potrebujeme rozhodne legislatívne zmeny e, v oblasti obligácie Európsku zatýkacieho rozkazu. Táto spra- tú správu podporili všetci tie spravodajcovia. Myslím si, že je to významné. A podľa nedávneho výskumu profesorov, ktorým ďakujem za pomoc, skutočne situácia vyzerá takto, e, orgány presadzovania e, práva majú naozaj komplexné úlohy pred sebou, musia chrániť cezhranične našich občanov v slobodnej Európe každý rok e, tisíce podozrivých a usvedčených e, zločincov e, majú sa dostaviť pred súd a často sú tu veľmi ťažkopádne národné procesy a bohužiaľ, pokiaľ sa oddeluje spravodlivosť, tak v podstate tým odopírate obeťam spravodlivosť. Myslím si, že zatiaľ nemáme potrebné zábezpeky, aby situácia bola udržateľná. No a ako a taktiež poslanci boli pri tvorbe doterajšej e, legislatívy ignorovaní. Toto všetko viedlo k legitímnej kritike toho, že vykonávanie implementácia Európskeho týkacieho príkazu musí byť vylepšená. A prebehli určité jednostranné reformy zo strany niektorých členských štátov na národnej úrovni. Boli tam ad hoc zmeny, ktoré boli nekoordinované. nekoordinované. Toto nevedie k dobrej spolupráci cez hraničnej e, eh, polície a súdnych orgánov. Takže len reforma na európskej úrovni v podstate zaručí fungovanie eh, tohto Európsko zatýkacieho príkazu a zaručí Samozrejme, sa musí zaručiť rešpektovanie práv všetkých zúčastnených. Komisia teda bola vyzvaná, aby priniesla na našu žiadosť legislatívne riešenie. A pokiaľ by som bola znovu zvolená do nového parlamentu, tak budem tlačiť na komisiu, aby splnila svoj slub. A je čas teda, aby sme diskutovali o zatýkacom príkaze. Nestačí ho len spomenúť. Je treba tlačiť na nové pravidlá. Musíme zapracovať princíp e, primeranosti. Vždy je treba zvážiť, či to opatrenie je primerané situácii na základe relevantných e, faktorov. Potom tam máme doložku o ochrane ľudských práv. Myslím si, že to musí byť vždy rešpektované v, prípa- v súvislosti s zatýkacím príkazom. Ďalej tam máme konzultačný proces súdy v dvoch krajinách si môžu vymieňať informácie a dúfame, že nebude zatýkací príkaz zneužívaný. A taktiež jednotlivci by nemali dlho čakať na to, kým prokuratúra pripraví podklady pre proces a mali by sme využívať obe teda tieto opatrenia. Teším sa na pozitívnu reakciu zo strany komisárky Redingovej. Ďakujem. Pani podpredsednička Redingová. Takže najprv k tej správe MELO. Komisia e, tu dostala v dobrej dohode ohľadom Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Môže to byť dobrý nástroj na boj proti cezhraničnej kriminalite. pokiaľ teda tieto opatrenia budú riadne implementované a využívané. Táto smernica chce nahradiť Európsky dohovor o vzájomnej právnej pomoci a Európske rámcové rozhodnutie o dôkazoch. Chcem zúrazniť, že tento druhý dokument bol, adoptov- bol prijatý radou v roku 2008 a bol implementovaný len v dvoch členských štátoch. Komisia Dúfam, že tentokrát bude situácia vyzerať ináč a očakávame, že členské štáty implementujú smernicu správne a na čas, tak aby to, tento dokument sa nestal mŕtvým dokumentom, tak ako tomu bolo v prípade toho európskeho dôkazného príkazu. Európ- komisia vydala správu hľadom implementácie troch e, dokumentov v súvislosti s zadržaním osôb. Máme tam zájemné uznávanie rozsudkov, e, príklad, e, prí, príkaz na dohľad pred e, súdom a všetko toto je veľmi dôležité v oblasti Európskeho spoločného priestoru spravodlivosti, tak aby tento priestor fungoval. Ale takmer polovica členských štátov neimplementovala tieto rámcové rozhodnutia do svojej domácej legislatívy. Našim, náš cieľ je stanovený v článku 3 zmluvy a môžeme ho dosiahnuť len pokiaľ členské štáty riadne budú implementovať nástroje, na ktorých sa dohodli. Rada by som poďakovala správodajcovi, pánu Melovi, a taktiež jeho teňovým správodajcom za dobre odvedenú prácu Komisia si myslí, že je veľmi dobré, že ste vyvážili tento nástroj a že taktiež obhajujete posilnenie dodržia, princípu dodržovania ľudských práv v rámci tohto nástroja. Toto veľmi pomáha celej veci a zdôrazne tú dôležitosť Európskeho parlamentu v rámci procesu spolurozhodovania. Ďalej, čo sa týka správy pani Latford, priebehu nedávnej diskusie v parlamente a taktiež pri iných príležitostiach ja som vždy veľmi obhajovala právo európskych občanov na slobodu pohybu v rámci EÚ. Ale otvorné hranice to neznamená, že zločinci sa môžu vyhnúť súdu tým, že sa presťahujú do jedného členského štátu. Z tohto dôvodu máme Európsky zatýkací rozkaz, ktorý je v platnosti od roku 2004. Je to naozaj účinný nástroj preto, aby sme dostihli e, ľuďom, ktorí sa majú dostaviť pred súda, odídu do inej členskej krajiny a taktiež to zaručí, že usvedčení zločinci sa nebudú v Európe schovávať pred spravodlivosťou. Sú tu mnohé príklady. Sú tu ľudia, ktorí pašovali drogy, ktorí zneužívali deti. Napríklad sme ich, depor- sme ich dopravili zo Španielska naspäť do Spojeného kráľovstva za veľmi krátky čas. A pred zavedením Európskeho týkacieho rozkazu to by nebolo bývalo možné. No a Vďaka tomuto zatýkaciemu rozkazu taktiež mnohí podozriví teroristi sa teraz zodpovedajú pre spravodlivosťou v krajine, kde je to treba. Európsky zatýkací rozkaz je veľmi e, účinným e, nástrojom v oblasti európskej spravodlivosti. Napriek tomu je tu ešte priestor na zlepšenie samozrejme. Európska komisia v roku 2011 povedala, že tu je ešte priestor na zlepšenie. Napríklad sa musíme vyhnúť využívaniu zatýkacieho rozkazu v prípade menej vážnych trestných činov a taktiež, že je treba dodržiavať e, ľudské práva. Ďakujem e, spravodajcom Samozrejme, to, čo ste napísali v správe, to my riadne zohľadníme a to bude to príspevkom do prebiehajúcej práce na systému Európsku zatýkacieho rozkazu. Už momentálne riešime niektoré body, ktoré sú obsiahnuté v správe, napríklad čo sa týka e, rešpektovania základných práv. Komisia pracovala na to, aby sme posilnili práva obžalovaných alebo branili práva obžalovaných. Máme tam právo na preklad, na tlmočenie, právo na to, aby boli informovaní o svojich právach, aby vedeli, ako, aký majú právo prístupu e, k právnikovi. A bohužiaľ, niektoré členské štáty sa nechcú zúčastňovať na tomto minimálnom rešpektovaní práv v celej EÚ. Pretože toto v podstate vyvažuje dôležitý inštitút Európsku zatýkacieho rozkazu. Napríklad osoba, na ktorú je vydaný zatýkací rozkaz, bude mať právnika vo vykonávajúcom aj vo vydávajúcom členskom štáte. No a pokiaľ nebudete uplatňovať príslušné pravidlá, tak samozrejme ľudia, ktorí sú zatknutí na základe tohto rozkazu, tak sa tých práva nedodržiavajú. A bohužiaľ, niektoré členské štáty sa nechcú zúčastňovať implementácie týchto základných práv. EPP bolo, bola hnacím motorom a kľúčovým partnerom pri implementácii troch smerníc tejto oblasti a chcela by som za toto Európskeho parlamentu poďakovať. Taktiež vítam to, že Európsky parlament začal sa venovať nedávnemu dokumentu Európskej komisie, ktorý sa týkal procedurálnych práv detí, zraniteľných podozrivých a právnej pomoci. Toto dobre doplní európsky zatýkací rozkaz. No a ja chcem, aby tieto nástroje boli rešpektované, uplatňované všetkými členskými štátmi a pokiaľ tam ešte ostanú nejaké medzery e, v Európskej únii, tak tieto by mali byť premostené. Vážení poslanci, vo vašej správe. Európsky zatýkací rozkaz je správne vložený do širšieho kontextu nástrojov vzájomného uznávania. Týka sa to vzájomného uznávania rozsudkov a pred, eh, dohľadu pred procesom Komisia prijala správu o implementácii, kde hovoríme, že tieto rozhodnutia ešte neboli plne implementované zo strany všetkých členských štátov. No v tomto kontexte Európska komisia si myslí, že rozhodnutie opäť začať e, prepracovať európsky týkací rozkaz, že by to bolo predčasné. Niektoré členské štáty ešte plne neimplementovali ani ten doplňujúci nástroj vzájomného uznávania. A potom, čo komisia bude mať plné právomoci konať v prípade porušenia princípov tohto nástroja, to, to, k tomuto dôjde v decembri tohto roku, tak budeme pracovať na plnej implementácii. Tu máme nástroje ako napríklad Európsky eh, príkaz k dohľadu ktorý môže znížiť dobu pred eh, uväznením a pred procesom, skráti túto dobu v Európe. A my skutočne toto vítame, už sme to zapracovať do niektorých projektov a vítame taktiež vaše úsilie, taktiež vašu správu, ktorá sa sústreďuje sústreďuje na dôležitosť spolahlivých údajov. Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracovala nový dotazník, ktorý sa týka údajov obsiahnutých v zatýkacom rozkaze. Takže, vážni poslanci, uistujem vás, že vaša prínosná práca rozhodne prispeje k nášmu plneniu spoločného cieľa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani podpredsednička komisie, teraz prejdeme ďalšiemu rečníkovi, pánovi Kojedovi Karlosovi. Pani predsednič, podpredsedajúca, ja tu hovorím jednak za EPP eh, e a jednak eh, aj za Kingu Gál, ktorá musela naliehavých dôvodov odísť do Štrasburgu. Už nedosiahneme demokraciu, keď budeme definovať, čo predstavuje právny štát, alebo budeme iba hovoriť o týchto veciach, kým nebudeme mať spravodlivé súdnictvo, ktoré je nesranné a funguje v dobrých eh, časových hraniciach Európsky príkaz pre vyšetrovanie a európsky zatýkací rozkaz sú veľmi dôležitými nástrojmi v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti a umožňuje e, lepšie možnosti pri e, stíhaní cezhraničnej trestnej činnosti e, využitie európskeho zatýkača umožnilo odhalenie E, rôznych prípadov a tiež jadrom e, policajnej spolupráce, aj keď e, takisto má veľké nedostatky, sú tu veľké výzvy, pretože je tu neúplná, respektíve nie, nie je tu dobrá rovnováha v jednotlivých trestných poriadkoch v Európskej Európskej únii sú tu rôzne systémy, sú tu takisto nekonzistentné postupy v jednotlivých členských štátoch z hľadiska právnych záruk aj v prípade porušovania e, práva a takisto to, to viedlo potom k nedôvere medzi členskými štátmi, ako napríklad aj neza, e, nerešpektovanie za, záruk základných práv alebo rôzne, rôzne disproporcionality e, súvisiace s nekonzistentnosťou európskej legislatívy v oblasti e, trestného práva. Hovorilo sa tu o minimálnych normách, o minimálnych procesných právach, minimálnych e, procesných normách a že je potrebné mať lepšiu rovnováhu v EÚ. Ja blahoželám aj pani Latford, pretože ona vždy veľmi tvrdo bojovala za ľudské práva. Dúfam, že bude aj takto videná aj e, svojou krajinou, ktorá e, neuplatňuje chartu základných práv. Takisto by som chcel zablahoželať e, spravodajcovi pre Európsky vyšetrovací e, príkaz Nunovi Melovi. Chcel by som poblahoželať za prácu, ktorá dosiahla dohodu v prvom čítaní. Nezabúdajme, že to bolo veľmi komplikované a zložité. Európsky vyšetrovací príkaz bude e, platiť v prípade vyšetrovania, ktoré sú určené na získanie dôkazov. To všetko bude súvisieť s celým týmto balíčkom procesných práv. Som rád, že máme aj rôzne otázky súvisiace s proporcionalitou e, a inými e, prvkami. Tento nový v tento nový balíček nám umožní vlastne nahradiť existujúcu rámec pre získavanie dôkazov, ktorý v súčasnosti je veľmi fragmentovaný a práve je to aj jedným z dôvodov, e, prečo mechanizmus zlyhal, je, že Vlastne len členské štáty e, doteraz implementovali túto legislatívu. Verím, že situácia sa už teraz zmení a že dojde k lepšiemu monitorovaniu e, situácie v oblasti dodržiavania komunitárneho práva v členských štátoch. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Birgit Cipel. Ďakujem pekne. S európskym zatýkačom mali byť rýchlejšie odostávaní páchatelia z jedného do člen, iného členského štátu. Žiaľ, vždycky sú, naďalej sú problémy s uplatňovaním tohto nástroja. Budem príklad 10 mesiacov ehm, zadržania hrozilo jednej matke, ktorá mala byť vyhostená z Británie. Ako 17-ročná bola z, odsúdená za 10 mesiacov podmienečného trestu za to, že mala malé množstvo amfetamínu. A, však medzi tým sa jej narodil syn dieťa bo sa dostalo do eh, opatery eh, a mm, žena strátila prácu až po niekoľkých eh, mesiacoch, dlhých mesiacoch sa situácia objasnila. Takže takéto prípady vlastne poukazujú na to, aké sú tu problémy s uplatňovaním európskeho zatýkača. Dôvera z právny štát e, si vyžaduje to, aby páchateľ sa dostal pred súd a potom, aby e, obvinené osoby mali e, takisto dodržané svoje práva. A komisia mala za úlohu pripraviť novú legislatívu. V každom prípade musí byť posudzovaná závažnosť porušenia práva, musí sa všetko preskúmať. A však e, keď e, niektorý štát tvrdí, že európsky zatýkač e, nie je v súlade, tak je potrebné uplatniť dobré dôvody. Na báze vás toho, že sa tu masívne používa aj v prípade drobnej trestnej činnosti, tento zatýkač je treba lepšie definovať aj skutkové podstaty a minimálne normy, ako napríklad aj právo na tlmočenie aj možnosť poučenia o právach. To všetko musí byť zabezpečené v prípade um, zatýkača. Isté môžu nastávať chyby, ale potrebujeme jasné jasné pravidlá, aby sa situácia zlepšila. My, sociálni demokrati, nespochybňujeme zatýkač, ale tak ako to bolo doteraz, už to ísť nemôže, preto podporujeme kolegyňu Latford. Komisia musí prísť s legislatívnym návrhom a pod členské štáty takisto musia dodržať svoje povinnosti aj v oblasti trestného práva. No, ďakujem pekne, pri predseda. Ďalším, ďalšou rečničkou je pani Sargentini. Voorzitter, de Groenen steunen het voorstel van een Ďakujem pekne, pán predseda. Zelení podporujú európsky vyšetrovací príkaz, ktorý môže byť alternatíva k e, zatýkaciemu rozkazu, keď niekto má byť vypočutý, pretože pri eh, vyšetrovaní je potrebné uplatňovať čo najmenej eh, postupov, ktoré zasahujú ale je potrebné zabezpečiť vzájomnú dôveru a zelení sledujú, aká je dôvera medzi členskými štátmi. Je dôležité si dôverovať, ale ešte lepšie je aj sa navzájom kontrolovať. Takže my môž, e, pomoc môže byť odmietnutá podľa zoznamu, ktorý bude priložený k európskemu zatýkaciemu rozkazu a možnosť e, odmietnúť vlastne viedla k tomu, že mnohí občania trpeli tým, že boli vydaní do inej krajiny a tam sa dostali do drhej um, zadržovacej väzby za strašných podmienok. Ja som na toto vždy poukazovala a od komisie som vždy obdržala odpoveď, že je to eh, pridružená či vedľajšia škoda a mm, povedzte to niekomu, kto je zadržovaný neprávom a príde o svoj život a o svoju prácu, o všetko a vy, komisárka Redingová hovoríte, že tieto zmeny sú dlhodobého charakteru, ale to znamená, že nevnímate, aká je táto situácia zvážna. Zatýkací rozkaz existuje tu 10 rokov bez toho, aby sa skúmala tá nehumánna situácia vo väzeniach v niektorých e, štátoch. My by sme chceli, aby e, právny štát fungoval dobre v každej krajine, ale zatiaľ tomu tak nie je. Preto vzájomná dôvera nie je dobrým základom pre justičnú spoluprácu. Ako som povedala, dôvera je dobrá, ale kontrola lepšia. Preto e, som budem hlasovať za správu pani kolegyne Latford, ktorá kladie podmienku úpravy zatýkača, pretože respektíve ja na to čakám, pretože je jasné, že táto vec bola postupne odkladaná e, a keď e, niekto nevrátil video do požičovne, nemôže na baze toho byť vydaný do zahraničia. Verím tomu, že sa tá, toto bude, že nám na tieto otázky zodpoviete pani komisárka, pán Kirkhope, pán predseda, pani komisárka. Verím, že aj európsky vyšetrovací príkaz a európsky zatýkač sú predstavujú vysokú hodnotu v boji proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Blahoželám spravodajkyniam za ich prácu. Moja krajina využila európsky zatýkač mnohokrát, pričom zabezpečila e, vydanie rôznych pachateľov rôznej trestnej činnosti, násilníkov, e, ja sa e, pamätám, že keď som bol, min, e, pracoval na ministerstve vnútra, tiež e, vydávanie osôb bolo veľmi, bol veľmi komplikovaný proces. Žijeme vo svete, kde terorizmus a cezhraničná trestná činnosť prebieha neustále, dennodenne a je to práve vecou moderného sveta, aby sa zabezpečila zmetená spolupráca. A je to však dôležité, aby táto spolupráca e, zohľadňovala proporcionalitu alebo primerenosť e, Európsky zatýkač nebol určený na to, aby sa niekto dostal do väzenia bez súdu a nikdy nebolo to na to, aby sa e, vyšetrovali, či stihali, e, stihla, malá trestná činnosť. Takže teraz je povinnosťou Európskej komisie, parlamentov a členských štátov, aby ten, tieto nástroje prešli zmysluplnou reformou. Ja som za to, aby sme tu mali najvyššie normy pre, v rámci práva pre spravodlivý súd a nie je možné, aby sa páchatelia mohli niekde skryť v EÚ, avšak nevyhnutnou podmienkou je dôvera občanov v systém predseda. Ďakujem teraz pán Bulianič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcom za vynikajúcu, vyváženú a dobre zargumentovanú správu, ktorá e, z, by mala zlepšiť tento nenahraditeľný nástroj, e, ktorý pomáha k odhalovaniu cezhraničnej trestnej činnosti. Správa poukazuje na nedostatky v súčasnom systéme, dokazujú to aj štatistiky. Len jedna petina ehm, zatýkačov skutočne bola v predchádzajúcich rokoch ehm, využitá. Takže ehm, aj správod správy poukazujú na nedostatky, preto je treba e, situáciu zlepšiť a toto má na starosti komisia, aby pripravila návrhy. Som si tiež istý, že aj právny rámec je trošku vágný, takže členské štáty viac menej môžu konať, ako e, uznajú za vhodné. Ak teda zlepšíme systém, potom bude e, aj percento výkonu tohto zatýkača zvýšie. Teraz pán Betten, ďakujem za slovo. Počujeme dnes veľa o základných právach v Európskej v Británii máme veľmi silné a vysoké dodržiavanie základných práv. To vzniklo tradične už storočiami tieto eh, možnosti teraz eh, sa ničia tým, že sa vytvára európsky systém eh, spravodlivosti. Európsky zatýkač bol zneužitý v mnohých prípadoch a teraz máme Európsky vyšetrovací príkaz, ktorý bude vyžadovať, aby zahraničná polícia mohla prísť vykonať vyšetrovanie na miesto britskej polície a koaličná vláda má možnosť e, uplatniť opt-out e, zo 145 opatrení v oblasti trestného práva. Tá stovka, z ktorých e, Británia, ktoré Británia neuplatňuje, tie by mali byť nahradené neskoršou legislatívou. A tých 35, eh, k ktorým sa Británia zaviazala, sú dne najhorších a nebezpečnosti vrátanie európskeho zatýkacieho rozkazu. Nie všetko, nič z toho nebolo potrebné, pretože vlastne to je len duplikovaním toho, čo už existuje, pretože je tu možnosť policajnej spráce, spolupráce cez hranice. Nejde tu o spoluprácu, ide o harmonizáciu našich právnych systémov s cieľom veľkého ideologického cieľa eh, spojených európskych eh, eh, národov či štátov. Ak David Cameron je seriózny, či vážne vstupuje k tomu, čo si čo hovorí, tak je teraz najvyšší čas, aby skutočne začal chrániť záujmy britských občanov, ale Toriovci, ak sa, že budú robiť to, čo vždy, že predajú našu krajinu Európskej únii. Unsere nächste Sprecherin ist unsere... Ďalšou ročníčkou je e, naša pani kolegyňa, pani Koráca Pilot. Ďakujem pekne, pani komisárka, vážený pán predsedajúci. E, plne podporujem Európsky vyšetrovací príkaz. To je nástroj, ktorý dáva členskému štátu príležitosť E, e, vyžiadať od jedného členského štátu, aby vykonal nejaké vyšetrovacie aktivity, aby sa riešili vážne trestné činy. Ak chceme bojovať proti detskej pornografii, obchodovaniu s ľuďmi či drogami, s terorizmom alebo kyberzločinom, e, proste potrebujeme úzko spolupracovať. Trestné činy sú čoraz zložitejšie, mobilnejšie, sofistikovanejšie. Mali by sme dať lepšie nástroje našim policajným orgánom, aby mohli stíhať organizovaný e, zločin aj e, na cezhraničnej úrovni. Treba uznať aktivity iných členských štátov a navzájom si pomáhať pri vykonávaní vyšetrovaní. Vnútroštátne právomoci v oblasti vymáhania e, práva sú plne rešpektované a vnútroštátne právo naďalej bude aplikované, teda to trestné právo. A pokiaľ ide o spoluprácu e, justičných a policajných orgánov, tá sa zjednodušuje. Bude pre našu policiu a pre našich prokurátorov jednoduchšie spoločne e, spolupracovať. Zavedenie jasných časových lehôd napríklad za urýchli získavanie e, kľúčových dôkazov z iného členského štátu. Takisto je dôležité, aby sme zaviedli jasné zabezpeky, pokiaľ ide o ochranu základných práv podozrivých osôb a jasné pravidla, pokiaľ ide o nápravné opatrenia Posledná spolupráca medzi členskými štátmi, vážený pán predsedajúci, je e, dôležitá, ak chceme naozaj bojovať proti cezhraničnej e, trestnej činnosti. Európsky vyšetrovací príkaz Európsky zatýkací rozkaz sú dobrými e, príkladmi toho, čo môžeme spoločne dosiahnuť na európskej úrovni, čo pričom naozaj je na prospech európskych občanov. Európsky vyšetrovací príkaz e, zvyšuje bezpečnosť našich občanov a zároveň aj e, rešpektuje ich integritu. Je to dôležitý krok e, vpred, pokiaľ chceme vytvoriť oblasť bezpečia, bezpečnosti a slobody v Európe, ako sa o tom vyjadruje štokholmský program. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej, uh, Weidenholzer, pán kolega. Ďakujem veľmi pekne. E, s tým európskym vyšetrovacím príkazom e, sa vytvorí a sa odhlasuje zajtra veľmi dôležitý prostriedok na spoločnú justičnú spoluprácu. Je to dôležité. Vidíte to v kontexte školského programu. Myslím si, že nie je dôležité, aby sme len uh, vidieť to v kontexte Európskej únie, ale siedmých eh, členských štátov, medzi iným aj Rakúskej republiky. Ukazuje sa, že medzinárodné a európske záujmy nie sú v rozpore. Ide eh, pre všetkým aj o to, aby sme týmto spôsobom vytvorili politickú a bezpečnostnú pridanú hodnotu eh, trestné stíhanie v Európe sa tým zľahčí a zlepší a e, tie chyby, ktoré sa momentálne ešte e, uskutočňujú, tak tie budeme môcť odstrániť. Tento vyštrovací príkaz e, bude, teda bude urychľovať a zefektívňovať cezhraničnú spoluprácu v oblasti vyšetrovania kriminálnych prípadov. Použitie takéhoto nástroja netreba podceňovať, pretože veľmi často to boli byrokratické prekážky, ktoré stiažovali policajné vyšetrovanie. A toto predsa nemôže byť v záujme občanov a občianok, ktoré majú nárok na osobnú a právo na osobnú bezpečnosť. Je dôležité, aby sme práve v oblasti trestného stíhania a v ostatných senzibilných a veľmi citlivých oblastiach, aby sme dbali skutočne na to, že sa napriek všetkému budú chrániť aj práva obvinených, ochrana základných práv, E, má zásadný význam a ja, som, ja sa veľmi teším, že sa nám v rokovaniach s radou podarilo v článku 10 zapracovať klauzulu o ochrane základných práv. Takže e, za vyšetrovací príkaz môže byť vydaný len vtedy, pokiaľ uh, sa ne nedo, pokiaľ sa nedotkne osobných práv a súkromných práv osoby, ktorej sa týka. Takisto osoby, ktoré eh, sú stíhaní v jednotlivých členských štátoch od tých bude, eh, v rámci eh, týchto prípadov bude umožnená efektívnejšia cezhraničná spoluprácu a budeme môcť zamedziť zneužívaniam. Čo sa týka toho, že my ako Európsky parlament vysielame signál, že chceme chrániť základné práva a chceme chceme posilniť justičnú spoluprácu a my vysielame signál, že toto je možné. Chcem sa poďakovať e, všetkým tieňovým spravodajcom, spravodajcom a spravodajcovi pánovi Melovi za ich veľmi dobrú a intenzívnu spoluprácu. Grazie, onorevole. Ďakujem pekne. Kolega Vojčechovský, jedna minúta. Pani Ďakujem, pani predsedajúca. Európsky vyšetrovací príkaz je veľmi závažnou inštitúciou. Jeho praktický význam bude určite väčšie ako e, význam európskeho zatýkača e, v trestnom stíhaní e, niekedy je potrebné hľadať, hľadať dôkazy Eh, za hranicami eh, vyšetrovanie a vypočutie eh, svetkov, ktorí utiekli za hranice a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som si istý, že budeme skutočne veľmi dobre využívať tento nástroj, ktorý je dobrý, je potrebný a ktorý bude zefektívňovať spoluprácu, justičnú spoluprácu členských štátov. Okrem toho, my Samozrejme, hovoríme teraz o justičnej spolupráci, ale musíme byť dôslednejší, musíme sa pozrieť, aký, aká je úroveň spolupráce, pretože občania niektorých členských štátov e, si musia byť vedomi aj toho, že toto nebude štát v štáte, spravodlivosť nie je štát v štáte, ale je toto nástroj, ktorý vzbudzuje nádej u občanov tých štátov, kde to ešte nie je na potrebnej úrovni. Ďakujem. Grazie, onorevole Bonanini. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bona, jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Európsky zatýkač a Európsky Európsky vyšetriací príkus, príkaz pardon, sú veľmi jasné e, nástroje v európskom justičnom priestore. Pán kolega Melo hovoril o niektorých aspektoch, ktoré sú veľmi dôležité v rámci justičnej spolupráce a takisto hovoril o tom, že to ide nad rámec tradičnej justičnej spolupráce je potrebné, aby e, sa vyšetrovania robili veľmi starostlivo a určite bude užitočné, že článok, články 5 a 6 boli formulované príslušným spôsobom. Čo sa týka európskeho zatýkacieho rozkazu, e, tu sa niektoré veci už použili, ale predsa len tu máme v jednotlivých členských štátoch e, rozličné formuly podľa ktorých sa to používa a čo sa týka článkov 5 a 6 eh, charty základných ľudských práv, eh, rešpektovanie základných ľudských práv je v justičnej spolupráci mimoriadne dôležité. Musíme samozrejme hovoriť o tomto opatrení. Je to absolútne dôležité, aby to bolo vybalansované, aby nedochádzalo k nerovnomernostiam v praxi. Takisto je dôležitým aspektom ochrana ľudských práv a tu sa vzťahujem na povinnosť členských štátov, ktoré by mali v zmysle e, článku 13 charty poskytovať určité nástroje <clears throat> justičnej spolupráce, ktoré by toto mali zaručiť. To je takisto dôležité e, v, pri vyšetrovaní týkajúce sa identity. Ďakujem veľmi pekne. Um, je úplne jasné, že justičné opatrenia, o ktorých tu dnes hovoríme, sú vysoko relevantné pre celú koncepciu vytvorenia jednotného justičného priestoru aj v oblasti trestného práva. Účinnosť práva závisí od existencie jednoznačných nástrojov a preto je veľmi dôležité vzájomné uznávanie ako aj rýchly výkon. E, pokiaľ ide o európsky zatýkač, tento je e, je, je úplne správne, že používanie zatýkača sa musí obmedziť na základe zásady e, proporcionality a rešpektovania základných práv. Musí existovať právna istota a musia byť jednoznačné pravidla. E, chcel by som zablaželať pánovi Melovi za vynikajúcu správu, pokiaľ ide o európsky vyšetrovací príkaz. Nemožno pochybovať o, tam, o tom, že odporúčania, ktoré predkladá sú zásadne dôležité pre vytvorenie európskeho právneho priestoru. Myslím si, že obsah tejto správy je v tomto smere veľmi užitočný. Používanie európskeho zatýkača by sa mohlo obmedzovať len na tie oblasti, v ktorých ide o e, predsudné e, zaistenie, e, o vyšetrovanie v väzbu v prípravnom konaní. E, potom, ako si súd vypočuje e, svetkom aj vrátanie takých prostriedkov, ako sú videokonferencie, e, tak môže primerane rozhodnúť. Toto si samozrejme vyžaduje veľmi náročné organizačné zabezpečenie a musí sa to uplatňovať v celej Európe. E, budeme o tejto, veríme, že komisia je rada v tomto smere urobiť ďalšie kroky. E, pred niekoľkými mesiacmi som vypovedal pred britskou snemovnou lordov, pokiaľ ide o účinnosť európskeho zatýkača. Hovoril som o tom, ako som sa ja ako občan Európy mohol e, oboznámiť s používaním tohto nástroja. Môžem povedať, že je mimoriadne účinný pri uplatňovaní cezhraničnej trestnej justície, ale napriek tomu si vyžaduje reformu. Otázka e, E, ako to urobiť e, je predmetom správy baronky Latfordovej a veľmi rád ju podporím. Nie je to skutočne e, nástroj, ktorý možno považovať za karikatúru, ale je potrebné, aby sme získali dôkazy, jednoznačné dôkazy. Musia byť tieto dôkazy úplne objektívne a musíme presne zistiť, čo nefunguje dobre s európskym zatýkačom. V prípade Maggie Hughes e, došlo e, k uplatneniu tohto e, zatýkača to práve vďaka tomuto zatýkaču boli páchatelia E, trestných činov, vrátane pokusu o bombový útok v Londýne zatknutý. Ale platí, e, patria sa aj rôzne triviálne, triviálne prípady, napríklad pokiaľ ide o rôzne e, prípady týkajúce sa aj väzby v prípravnom konaní je potrebné zachovať zmysel pre objektívnosť, pre rovnováhu, ale poslanci majú ešte čo robiť na tom, aby sa zabezpečila potrebná rovnováha. My pri skúmaní Európskeho zatýkača zistujeme, že e, sa e, uplatňuje účinným spôsobom v záujme cezhraničnej spravodlivosti, ale pokiaľ ide o detaily, možno ešte veľa zlepšiť. Mr. Moraes, there is a... Pán Moraes, je tu žiadosť o modrú kartu. Príjmate ju? Áno, nech sa páči. Claude, mohla, mohol by som ťa požiadať, aby si odvolal niečo, e, čo si povedal. Hovoril si, že v Grécku sú e, súdení e, útočníci proti pánovi Hughesovi, ale nie je tomu tak. Sú to e, ľudia, ktorí tam v podstate ani neboli, keď došlo k tomuto útoku, ale neboli proti ním vznesené potrebné dôkazy, takže bolo by dobre, keby si opopravil to, čo si povedal. Áno, mal som e, to formulovať asi inak Počas dovolenky na Krete boli e, zatknutí e, útočníci, ale myslím si, že naozaj to, čo hovoríš, e, dáva zmysel. Myslím si však, že som poukázal na to, že existuje veľa príkladov toho, že európsky zatýkač zabezpečil, že sa ľudia dostali veľmi rýchlo pred súd, ale neboli vždy boli odsúdení, myslím si, že je potrebné urobiť istú reformu v tomto systéme. Grazie, onorevole Nicholson. Un minuto. Uh, indeed, ma... Ďakujem veľmi pekne. Ja som z, uh, zo Severného Írska, ale my sme jediná strana v Spojenom kráľovstve, ktorá, má, uh, ktorá nemá, ktorá má uh, hranicu s členským štátom. Táto hranica si vyžaduje veľmi úzkú cezhraničnú policajnú spoluprácu. Chcel by som vzdať hold policajným silám, v našej republike za to, akým spôsobom postupom času vybudovali túto spoluprácu. Európsky zatýkač patrí k najdôležitejším nástrojom, ktoré máme k dispozícii na boj proti cezhraničnému terorizmu. Bez neho by sme nemali právny základ na vydávanie medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom. Ehm, to, ale je to e, oblasť, kde je potrebné posilniť vzájomnú e, právnu pomoc. Uh, E, asi 190 e, podozrivých zločincov bolo vydaných e, medzi týmito dvoma krajinami v rokoch 2004 až 2013. Preto môžem len podporiť používanie európskeho zatýkacieho rozkazu, ako na to poukazuje spravodajkyňa. Pán Stýr, dve minúty podporujem posilnenie úlohy Európskej únie v oblasti trestného práva. Myslím si, že smernica o Európskom vyšetrovacom príkaze je krokom v správnom smere, lebo nám umožňuje získavať dôkazy ľahšie aj v cezhraničných prípadoch. Chcel by som potvrdiť, že európsky zatýkač ešte stále patrí k najúspešnejším mechanizmom v oblasti trestného práva v Európe. Samozrejme je tu priestor na zlepšenie, na harmonizáciu postupov a na vyhnutie sa politickým tlakom pri vydávaní alebo príjmaní európskeho zatýkača. Európsky zatýkač však nesmie viesť k predlženiu konania alebo k stiaženiu vydania e, e, zločincov. Treba zdôrazniť, že členský štát musí uplatňovať európsky zatýkač bez akékoľvek politickej manipulácie. Napríklad minulého leta bol v Chorvátsku prípad, keď bol vydaný európsky zatýkač proti dvom vysokým predstaviteľom e, štátnej poli- tajnej policie. Ukazuje to, že ešte stále je tu vplyv politických štruktúr, ktoré môžu stále manipulovať e, s verejnou mienkou a vyvíjať tlak na justičný systém. Neboli v tom však úspešní, pretože zareagovala Európska komisia a vláda sa musela vzdať zablokovania európskeho zatýkača, aby súdy a nie politici mohli rozhodnúť o e, osude týchto bývalých dôstojníkov. E, toto bolo víťazstvo Európskeho práva a chorvátskeho štátu. Dokonca aj dnešní euroskeptici musia pripustiť, že e, ten e, trestný čin by zostal nepotrestaný, keby sa Chorvátsko nebolo stalo členom EÚ pre Chorvátsko uplatňovanie európskeho zatýkača je veľmi dôležité a je to kľúčové pre našu budúcnosť, pretože bez právneho štátu nemôžno hovoriť o hospodárskom rozvoji. Ďakujem. Pani Flašiková sa tu nenachádza. A preto odozdám slovo ďalej. Pani Marko Najte. áno, ďakujem e, pekne. Ďakujem pekne a e, chcela e, by som povedať pár slov, pokiaľ ide o túto e, tému. Pre niekoľkými e, rokmi jedna krajina odmietla vydať osobu, ktorá bola podozrivá z zločinov, z, voj, z, voj, z vojnových zločinov alebo zločinov proti ľudskosti a to z procedurálnych dôvodov. E, pričom išlo o osobu, ktorá v Litve e, v roku 1991 e, spáchala e, zločiny proti ľudskosti ľudskosti, ale napriek tomu nebola nejakým e, spôsobom e, vydaná. Čiže e, vlastne ide tú situáciu, ktorá sa dá používať až po roku 2002, ale podľa mňa mala by to byť výnimka v prípade tých najviac závažných zločinov, ktoré by nemali nikdy vypršať, teda byť premočané. Chorvátsko a nové členské štáty by sa tiež mali snažiť o to, aby takéto niečo vlastne neaplikovať. Takže chcem sa spýtať eh, pani Redingovej, aby nám prípadne vyjasnila jednu vec, čo si myslíte o tom, e, o možnosti premlčania a teda e, či teda e, je možné uplatňovať to iba pre zločiny, ktoré sú po roku 2002, alebo vlastne ako to je. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďalej pani Tomasič. Ďakujem pekne. Európsky zatýkací rozkaz je dôležitým nástrojom v justičnej spolupráci medzi členskými štátmi. E, pretože vlastne ošetrujú otázku tých e, zločincov, ktorí boli e, schopní schovávať sa, pretože spolupráca medzi krajinami nebola dobrá. Pre Chorvátsko táto otázka je veľmi dôležitá, pretože občania Chorvátska boli predmetom systematickej persekúcie zo strany štátnej služby Jugoslávie. E, mimoriadne chcem e, privítať e, toto uznesenie najmä v tej časti, kde sa hovorí o spolupráci medzi členskými štátmi a komisiou, pokiaľ ide o školenie justičných odborníkov, aby sa zvýšila efektívnosť. V Chorvátsku bol súd, ktorý sa rozhodol, že pána Verkoviča vydá do Nemecka vo veci vraždy chorvátskeho imigranta, ale iný súd nevydal inú osobu na základe toho istého obvinenia. obvinenia. Čiže ukazuje sa, aký dôležitý pre nás v tejto veci ten európsky etikač môže byť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán Bielan. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európsky vyšetrovací príkaz a európsky zatýkač v rámci justičnej e, spolupráce e, boli e, tu vlastne eliminované fungujúce e, fungujúce nástroje, ale skrátil sa e, čas. E, členské štáty musia mať nariadenia súžiace na garanciu toho, že hľadaní zločinci neuniknú potrestaniu. Máme tu isté nedokonalosti v týchto nariadeniach, napríklad rozhodujúce orgány členského štátu tu by mohli zneužívať tento mechanizmus a nedodržiavať e, princíp proporcionality. Členské e, štáty však, myslím si, budú môcť dobre využívať e, európsky zatýkač a takisto využije európsky vyšetrovací príkaz. Honorevole Páška. Pán Paška

Hm, ďakujem pekne. E, pani komisárka, nech sa páči, e, vaša odpoveď. E, vážená predsedajúca, chcela by som pripomenúť poslancom, že sú špecifické pravidla, pokiaľ ide o spravodlivosť a vnútro. A tie pravidlá sú iná ako v prípade iných politických oblastí. Napríklad podľa Lisabonskej zmluvy členské štáty môžu spraviť e, alebo predložiť právne návrhy aj bez e, komisie. To je napríklad e, prípad Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Našťastie v tomto prípade Európsky parlament je v rámci postupu spolurozhodovania zaangažovaný a teda môže predložiť také návrhy, ktoré bezpečnosť a práva vyvážia. A potom druhý element je, že pred Lisabonom členské štáty mohli predkladať návrhy bez komisie, bez Európskeho parlamentu, bez teda kontroly aj súdneho dvoru. Našťastie od 1. decembra toto obdobie sa končí. Už eh, vlastne nebudeme v takomto výnimočnom režime eh, fungovať. Pokiaľ ide o Európsky vyšetrovací príkaz, chcem eh, zdôrazniť, že E, dúfam, že tentokrát e, táto smernica bude implementovaná. E, nie tak ako v prípade toho ehm, zatkača alebo zatkača rozkazu pre, pre, pre dôkazy, kde to implementovali iba dva členské štáty. A implementáciu budú, budú monitorovať aj komisia a rozhodne komisia nebude e, mať problémy, pokiaľ ide o um, konanie, pokiaľ niektoré členské štáty nebudú dané pravidla primeraným spôsobom aplikovať. A to isté platí aj v prípade Európskeho zatýkacieho rozkazu, pretože 1. decembra sa prechodné obdobie Lisabonskej zmluvy končí a od toho ob, momentu teda komisia bude môcť takisto e, konať proti tým e, členským štátom, ktoré e, európsky zatýkací rozkaz nebudú aplikovať primárnym spôsobom. Budeme pracovať na plnej implementácii a v tomto prípade nástroje ako napríklad európsky vyšetrovací príkaz, tam môžeme znižovať počet dní, ktoré sa vlastne, kde, kde teda osoby sú v rámci e, zadržania v súlade s Európskym zatýkacím e, rozkazom. Keď hovorím o práve e, na e, spravodlivý e, súd, na spravodlivé súdne konanie, tak e, hovoríme o tom, že e, komisia má na základe Lisabonskej e, zmluvy príkaz bezpečnostné a otázky vyvážiť s právami jednotlivcov. Všetky tieto smernice obsahujú špecifické prvky, ktoré posilňujú aplikáciu e, zatýkacieho rozkazu, e, právo na preklad, právo na tlmočenie, právo na informácie o právach, ktoré človek má, právo na prístup e, k právnikovi, respektíve na prístup k právnikovi v krajine aj pôvodu a takisto aj v krajine, kde je určený, do ktorej je určený ten európsky týkací rozkaz. Tieto práva, ktoré momentálne máte na stole, právna pomoc, prezumcia neviny, procedurálne práva pre deti, a o rozdielne kategórie e, ľudí. ľudí. To všetko sú dôležité veci, pokiaľ chceme naozaj túto rovnováhu dosiahnuť. Bohužiaľ, e, niekedy v minulosti, ešte pred Lisabonskou zmluvou, tá rovnováha, rovnováha taká nebola. Teraz e, parlament má príležitosť tieto veci implementovať, ale je mi ľúto, že niektoré členské štáty odmietajú zúčastniť sa práve týchto prvkov spravodlivého súdneho konania. To nie je pozitívne pre rozvoj Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán eh, Melo, nech sa páči. Pani predsedajúca, smerni- táto smernica umožní eh, dosť mať viac eh, spravodlivosti, lepšiu justíciu a zohľadnenie ľudských práv a primeranosť. Eh, hovorili, eh, hovorilo sa tu dnes, že európske policajné sily eh, prakticky nemôžu všetko preskúmať. Starostlivo my sme z britskej strany, strany si vypočuli, že musia vydávať na to peniaze. No samozrejme je to tak. Každý z 28 členských štátov za to musí zaplatiť. Samozrejme, že áno, ale uh, máme tu e, za to vytvorený spoločný justičný priestor. A je dôležité, aby sme zabezpečili, že osoba, ktorá e, spácha nejaký trestný člen, e, čin, pardon, že sa tu bude môcť vyšetrovať, že nestranný súd ho bude môcť súdiť a že bude tu sankcia. Alebo v prípade potreby, že sa oslobodí. Európska únia predstavuje si priestor slobody a my apelujeme každý deň na túto slobodu. A samozrejme, tu potrebujeme aj určité garancie, tak aby sme mohli túto slobodu e, žiť a vykonávať v tomto e, priestore. Takže má to niečo dočinenia e, s príslušnými právnymi systémami, s právnymi poriadkami členských štátov. My tu musíme vytvoriť istotu, aby, si každý, aby každý vedel, že v šengenskom prístore, kde máme slobodu pohybu, že tu máme aj zabezpečené uh, tie aspekty, že pokiaľ niekto spácha trestný čin, že tento trestný čin bude stíhaný. Pretože tu musí Európska únia skutočne konať spoločne. Inak by sme nemali žiadny pries, európsky priestor práva ja sa chcem poďakovať mojim tieň spravodajcom, komisii, za spoluprácu. Ďakujem, pani Ďakujem, pani eh, predsednička. Eh, súhlasím prakticky so všetkým, eh, čo odznelo v tejto rozprave a cením si to, čo povedal pán Nicholson o situácii na ostrove Irsko. Súhlasím aj so spresnením pána Betena, pokiaľ ide o slovo údajný. Ale pána Betena určite neprekvapia moje názory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 pretože tam ide o dis, diskusiu týkajúcu sa Nika Nigela v Británii. E, je dôležité zdôrazniť význam, ktorý pripisujeme riešeniu otázky príliš dlhej e, vyšetrovacej väzby pred súdnym konaním. Toto môže vážne ohroziť vzájomnú dôveru. Vyzývame komisiu, aby preskúmala všetky dostupné prostredie, prostriedky, ktoré by to umožnili e, zlepšiť, najmä pokiaľ ide o legislatívne ustanovenia týkajúce sa e, väzby v prípravnom konaní. Je to vec pre právnych praktikov a potrebujeme e, podporovať aj obhajcov, ktorí pôsobia v tejto oblasti. Súhlasím s tým, že je potrebné smernicu o právach e, odsudených, e, takisto e, teda o právach na advokáta. A takisto je potrebné implementovať európsky rozkaz, príkaz na dohľad, rovnako ako vyšetrovací príkaz. Z tohto dôvodu moja správa si vyžaduje eh, efektívnu implementáciu celého súboru eh, justičných dokumentov Európskej únie, vrátanie Európskeho zatýkača, vyšetrovacieho príkazu a podobne. Ale bola som trocha sklamaná, tým, že e, pani Redingová e, nevystupovala dostatočne aktívne, keď hovorila, že e, európsky zatýkací rozkaz a jeho reforma by bola predčasná. Nemôžem s tým súhlasiť. Myslím si, že uplatňovanie e, tohto nástroja nie je dostatočné a verím, že komisia v spolupráci s parlamentom e, dokáže predložiť legislatívny návrh v nadchádzajúcom e, roku. E, názor Európskeho parlamentu v tomto smere určite nesmie byť ignorovaný. Um, there is a blue card for you. Modrá karta pre vás. Mr. Button. Pán Button. Ďakujem. Hovorila si o príliš dlhej väzbe prípravnom konaní. Súhlasím s tým, že jedným z dôvodom je to, že keď sú ľudia vydaní do Británie, policia musí byť pripravená a všetky veci musia byť už pripravené na to, aby mohol byť prípad predložený súdu. Na rozdiel od toho na kontinente existujú vyšetrovací sudcovia a niekedy niekedy naozaj dochádza k väzbe, ktorá trvá mesiace, ba až e, roky. Súhlasíš so mnou v tom, že pokiaľ ide o vydanie osoby, mali by byť už pripravené všetky e, dokumenty? Áno, spôsob, akým je e, naformulovaný e, európsky e, zatýkací príkaz, tak e, tu ide o trestné stíhanie, nejde tu o vyšetrovanie a z toho vyplýva aj sila tohto európskeho zatýkača. Ten e, prípad musí byť pripravený na súdne konanie a je veľmi dôležité, aby sa e, dve, obidve dotknuté krajiny mohli v tomto bode navzájom konzultovať. Medzi členskými štátmi existujú rozdiely. Systém trestnej justície nie je jednotný v celej Európskej únii, ale e, E, príliš dlhá väzba v prípravnom konaní, to je naozaj veľký problém e, Niekedy dochádza k veľmi závažným prípadom. Stáva sa to aj v Británii a e, súhlasím s tým, že európsky zatýkací rozkaz sa musí používať na účely trestného stíhania a nie na nejakú rybárskú výpravu v e, oblasti e, vyšetrovania. Ďakujem. Týmto končím e, spoločnú rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra na poludne.